na úvod informovať, že pán Rosario Kročeta eh, predložil predsedníctvu svoju požiadavku na ochranu eh, svojej parlamentnej imunity v súvislosti s eh, procesom na súde v Palerme. Podľa našeho poriadku túto požiadavku postupíme výboru pre právne otázky, ktorý je kompetentný v tejto oblasti.